Buongiorno. Cominciamo anche se... Dobrý deň, začneme teda. Ešte nie všetci tu sú. Takže musíme prijať program. Predpokladám, že s tým nebudú problémy. Chcem povedať len a nasledujúce. Pani Hautala dala požiadavku k programu na zajtra predpoludním. Tam sa mení e, trošku program, to, čo je za zavretými dverami. trošku sa zmení e, poradie týchto uznesení, ktoré boli prijaté minulý týždeň. Situácia v Azerbajdžane, v Pakistane Mm, mm, potom tam bude situácia ľudských práv v Indonézii. A ďalšie e, uznesenia minulý týždeň boli prijaté uznesenia k bez, osobám bez e, štátnej príslušnosti e, v Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Potom je tam správa za rok 2016 za Srbsko, Kosovo a bývalú republiku Jugoslávie Macedónsko. Potom je tam situácia v Demokratickej republike Kongo a e, stav kompaktu udržateľnosti v Bangladeši a humanitárna situácia v Jemene. Takže vypočutie môžeme začať k ľudským právam a rozvoju. Dovolím si privítať hosti Samir Akram, náš spravodajca, teda spravodajca pracovnej skupiny a ďalší hostia ľudské práva sú nedeliteľné, sú tu kultúrne, politické, sociálne práva, ktoré e, sú navzájom prepojené a porušenie týchto práv má samozrejme dopad na e, ostatných situácia e, ľudských práv samozrejme m, mm, musí byť predmetom integrálneho politického prístupu. No a spolu s aktívnou a zmysluplnou účasťou v rozhodovacom procese na všetkých úrovniach. E, to treba presadzovať. Takže pozvali sme významných rečníkov, ktorí sa dnes k nám e, pridajú, teda Amir Akram, šéf spravodajca medzivládnej pracovnej skupiny OSN o práve na rozvoj, ktorý bude hovoriť o deklarácii OSN o práve na rozvoj, aký je súčasný stav. Potom tu máme pani Shiram Diana Atamain Vampucar, profesorku na Univerzite Andina Simona Bolivara v Ekvadore. Ehm, bude sa zaoberať otázkou e, prístupu založeného na ľudských právach, prístupu k vývoju, pozrie sa na e, prípady pôvodného obyvateľstva a potom tu máme pani Natáliu Alonso, e, zástupkyňu, zástupkyňu riaditeľa v Oxfam International, ktorá sa zaoberá kampaniami a advokáciou a bude hovoriť o uh, Eh, prístupe eh, k rozvoju v EÚ, teda založenom eh, na ľudských právach. Moja kolegyňa z výboru DV ešte neprišla, takže dám slovo veľvyslancovi Zamírovi Akramovi na nejakých 10 až 12 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Som vďačný Európskemu parlamentu, že ma pozval na toto dôležité vypočutie k deklarácii OSN o práve na rozvoj, aký je stav veci. Minulý rok bolo 30. výročie prijatia deklarácie o práve na rozvoj. Žiaľ, Mm, táto deklarácia sa ešte musí do, e, naozaj dôsledkov implementovať. Hlavným dôvodom je nedostatok politickej vôle medzi členskými štátmi OSN. Táto, e, toto podujatie je dobrou príležitosťou dosiahnuť pokrok v prelomení tej patovej situácie. Pred 30 rokmi medzinárodné spoločenstvo prijalo toto významné rozhodnutie uznať právo na rozvoj ako neodsuditeľné ľudské právo, ktoré je rovnaké a konzistentné ako všetky ostatné e, ľudské práva ekonomické, sociálne, kultúrne a tak ďalej. Vychádzalo to z toho základného faktu, že ľudské práva sa nedajú dosiahnuť bez uspokojenia ľudských potrieb. V slovách e, v dekrácie e, práva na rozvoj sa v článku 1 uvádza, že právo na rozvoj je neodsuditeľné ľudské právo, na základe ktorého každý človek má nárok na účasť e, prispieť a využívať e, ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj, e, v ktorom sa dajú plne realizovať všetky ľudské práva a slobody. E, to je tzv. preambula, teda v tzv. preambule tá deklarácia tiež hovorí o tom, že tie ľudské práve sú nedeliteľné a sú navzájom prepojené. A s cieľom propagovať rozvoj treba rovnakú pozornosť pri, na, pripisovať E, propagácia rozvoju e, ekonomických, sociálnych, politických a kultúrnych práv a e, propagácia, rešpekt a využívanie niektorých ľudských práv a základných slobôd nemôže odpodstatňovať odmietanie iných ľudských práv a slobôd. Deklarácia o práve na rozvoj sa inšpiruje z kľúčových konsenzuálnych medzinárodných nástrojov. Patrí tam napríklad charta OSN, ktorá vyzýva okrem iného k dosiahnutiu medzinárodnej spolupráce v riešení medzinárodných problémov, sociál, ekonomické, sociálnej alebo humanitárnej povahy. Takisto ide o propagáciu pokroku e, a života, miery a slobode. Je tam tiež odkaz na za Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Každý má právo na sociálny medzinárodný poriadok, a táto deklarácia sa má plne realizovať. Takisto sú tam ustanovenia týkajúce sa dohovorov o e, ekonomických, sociálnych, politických, kultúrnych právach. E, ideál e, slobodných ľudí, ktorí e, teda žijú v slobode, sa dá dosiahnuť len ak každý môže využívať svoje ekonomické, sociálne, kultúrne, politické a občianské práva medzinárodný dohovor o eliminácii všetkých fóriem rasovej diskriminácie nielen opätovne posilňuje tieto princípy, ale identifikuje konkrétne aspekty práva na rozvoj v článku 5e, e, právo na prácu, právo na bývanie, právo na zdravie, zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, sociálne služby, ako aj právo na vzdelávanie a e, ďalšie vzdelávanie. Všetky medzinárodné nástroje vyzývajú k potrebe medzinárodnej spolupráce, aby sme dosiahli mier a rozvoj. Na základe týchto univerzálnych záväzkov medzinárodné spoločenstvo vytvorilo viaceré mechanizmy na implementáciu práva na rozvoj. Generálny tajomník OSN a Vysoký komisár pre ľudské práva boli poverení úlohou E, zaoberať sa tým, ako realizovať právo na rozvoj a, a realizovať podporu orgánov OSN na ten, za týmto účelom. Pokrok v implementácii práva na rozvoj obsahuje aj aktivity, ktoré sa realizujú za účelom globálneho partnerstva pre reálny rozvoj medzi štátom, rozvojovými agentúrami a medzinárodnými finančnými obchodnými inštitúciami. Patrí sem UNDP, UNCTAD, ILO, FHO, FAO, UNIDO, Svetová banka, MMF a mnohí ďalší. Kľúčový implementačný mechanizmus vytvorený v roku 1998 je medzivládna pracovná skupina s otvoreným koncom, ktorá sa zoberá právom na rozvoj a ja mám tu čest, že som od roku 2015 jej hlavným spravodajcom. Podobné pracovné skupiny zástupcov vlád a expertov sa podielali na tejto téme od roku 1981. Rada pre ľudské práva tiež vytvorila pracovnú skupinu Task Force na vysokej úrovni, kde sú piati nezávislí experti, ktorí pracujú na súbore kritérií a na mm, subkritériách e, týkajúcich sa práva na rozvoj. Ja ako predseda som tiež bol poverený vypracovaním súborov súborom štandardov na realizáciu práva na rozvoj, čo som v marci 2016 predstavil pracovnej skupine. E, naj, e, teda v nedávnej minulosti bol menovaný špeciálny spravodajca na jeseň 2016, aby prispel k práci tejto pracovnej skupiny. Napriek tomuto úsiliu je tu však ešte stále veľká medzera medzi odhodlaním a záväzkami práva na rozvoj je tu priepasť, ktorá sa žiaľ ešte ďalej prehlbuje v súčasnom medzinárodnom prostredí. Pracovná skupina sa angažovala v nekonečných diskusiách a argumentoch. Štáty trvajú na svojej pozícii bez snahy hľadať nejakého spoločného menovateľa. Podľa mňa tento nedostatok pokroku súvisí s systematickými prekažkami, ako ideologickými medzi rozvojmi a rozvinutými krajinami. V jadre problému je samozrejme nedostatok politickej vôle, ako som už povedal. Tieto faktory treba prekonať, aby sme sa posunuli vpred. Deklarácia o práve na rozvoj sama identifikovala systemické prekážky, je tam nedostatok medzinárodného mieru a bezpečnosti spolu s pokročujúcimi nerovnosťami v rámci štátov medzi štátmi. K tomu sa pripája zlyhanie plne realizovať právo na sebaučenie, um, okupácia, rešpekt zvrchovanosti, územnej celistvosti, um, nerovnomerné rozdelenie národných zdrojov, um, chýba spravodlivý finančný systém. Nedávno vyvstali výzvy, ako je terorizmus, pandémie, zhoršovanie životného prostredia a unilaterálne opatrenia. Na národnej úrovni tiež chýba e, dobrá správa vecí verejných, korupcia tam je, sú potlačované ľudské práva, a chýba rovnosť a e, spravlivé zdelenie sa o národné blaho. Čiže v, bohatých, teda v chudobných krajinách sú bohatí ľudia, v bohatých krajinách sú chudobní ľudia. Čiže to sú systemické prekažky v rozvoji a nevieme a to sú teda také ideologické dôvody. Jeden extrém je, že právo na rozvoj nie je ľudské právo, napriek tomu, že to vychádza z existujúcich konsenzuálnych medzinárodných nástrojov. Na druhej strane extrému je názor, že je potrebný dohovor o práve na rozvoj ako záväzný právny nástroj. Iné oblasti nezvod sú napríklad, či právo na rozvoj je individuálne alebo kolektívne právo, alebo či jeho realizácia je v národných, ale, e, či to národný alebo medzinárodný záväzok a povinnosť. Tieto rozdiely vlastne e, spomalujú e, vytvorenie prostredia, kde by sa pomohlo tomuto právu na rozvoj tak na národnej ako medzinárodnej úrovni. Toto rozhodnutie znamená, že tá medzinárodná mašinéria ešte musí implementovať právo na rozvoj, kde teda za posledných 30 rokov nedostal, nenastal nejaký veľký pokrok. Ale som presvedčený, že ešte stále je svetlo na konci tohto dlhého tunela. Môj optimizmus vychádza z toho, že konsenzuálne prijatie mm, agendy 2030 o udržateľných cieľoch rozvoja je cestou vpred na realizáciu práva na rozvoj, keďže je tu zásadná konvergencia a komplementarita. Eh, Agenda 2030 prijíma prístup založenia ľudských právach, prístup k právu na rozvoj, hovorí v odseku 10, že v charte OSN a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v medzinárodných zmluvách o ľudských právach je to zakotvené. No a že to formujú ďalšie nástroje, ako je napríklad deklarácia o práve na rozvoj. Okrem toho, keď uvádzame, že nikto by nemal e, zaostávať, tak e, Agenda 2030 žiada medzinárodnú spolupráciu na rozvoj a ochranu ľudských práv. A čo je najdôležitejšie, e, ciele identifikované agendou 2030 sú v súlade s rozvojmi cieľami deklarácií o práve na rozvoj a sem je napríklad zaradený ukončenie chudoby, zabezpečenie živých, e, zdravých životov, inklúzie, práva na vzdelávanie, dosiahnutie rodovej rovnosti, zabezpečenie dostupnosti e, bezpečnej vody pre všetkých, e, udržateľná energia pre všetkých, podpora um, inkluzívneho rastu, plnej zamestnanosti a mm, slušné práce pre všetkých. Je tam tiež boj proti klimatickým zmenám, propagácia mierových a inkluzívnych spoločností a udržateľného rozvoja. A najdôležitejšie je posilnenie globálneho partnerstva pre udržateľný rozvoj. A preto podľa mňa medzinárodný konsenzus o agende 2030 je bezprecedentnou príležitosťou a pragmatickým plánom na implementáciu deklarácie o práve na rozvoj. Táto príležitosť by mala byť e, využitá tak rozvojmi, ako aj rozvinutými krajinami, mali by demonstrovať politickú vôľu, ktorá je potrebná realizovanie práca, práva na rozvoj. E, obe strany by mali byť ochotné pristúpiť na e, kompromis a mali by byť ochotné spolupracovať, mali by byť pragmatické a realistické vo svojich konaniach. Ja som toľko odporučil vo svojich odporúčaniach ktoré som predložil v pracovnej skupine, takisto som to propagoval v pracovnej skupine. A moja, uh, moje odporúčanie je, že, že všetky štáty by mali prijať realistický praktický prístup, mali by sa uh, e, odvratiť od ideologických pozícií a mali by budovať nás v tom, čo nás spája, čo vytvára konsenzus. Nikto nemôže uh, tvrdiť, že tu nemáme chudobu a hu, hlad, že musíme zabezpečiť rovnosť pre ženy, E, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, zamestnanosť, ochranu životného prostredia. To sú základné ľudské práva, podľa mňa, a základné predpoklady rozvoja. Keďže všetky ľudské práva sú navzájom prepojené a závisia navzájom od seba, realizácia práva na rozvoj e, je výzvou pre všetky ľudské práva, civilné, občianské, politické, sociálne, ekonomické, kultúrne. Ďakujem. Grazie, grazie a lei, onorevole Deva. Prego. Uh, <clears throat>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 panels and conferences about development in fragile areas or fragile states, migration crisis. O migračnej kríze. Takže na čo úplne zaujímame, zauj- zabudáme takmer vždy, je, že keď ľudia nie sú schopní sa rozvíjať, alebo sa im nepomáha v rozvoji a krajiny sú e, v chabom stave, tak začnú migrovať e, a múry pána Trumpa tomu nezabránia. Ľudia budú migrovať e, vo veľkom, v miliónových počtoch e, z chudobnejších oblastí do bohatších oblastí v Európe. Čelíme hrozbe toto leto približne 6 miliónov ľudí v utečeneckých táboroch, ktorí hľadajú domov. Minulé leto sme mali podobný problém keď ľudia prichádzajú, aby udržali svoj život, tak čo by sme mali urobiť, ako riešiť túto situáciu. A preto je veľmi dôležité rozvíjať tieto krajiny a zabezpečiť, aby tam bol dostatok pracovných miest, blahobytu a prosperity dostatočne na to, aby ostali v svojich krajinách a mohli žiť dôstojne so slobodou a so zachovaním svojich ľudských práv. A o čom pán veľvyslanec práve hovoril, je naozaj mimoriadne dôležité. Na druhej strane e, e, zlé dodržiavanie ľudských práv e, často sú ruka v ruke s chudobou a nedodržiavaním udržať, cieľov udržateľného rozvoja. Napríklad cieľ udržateľného rozvoja 16 poukazuje na prepojenie medzi udržateľným rozvojom, spravodlivosťou pred všetkými a inkluzívnymi inštitúciami. Čiže e, chcem sa poďakovať pánovi veľvyslancovi za e, tieto jasné slova. A teraz by som chcel vyzvať nášho druhého hostia, ktorý bol expertom v e, zavádzaní e, všetkých týchto vecí do praxe. Pani Širam Dala Atman, Vampusa, Puca, ktorá je e, z akademickej pôdy a je zástupkyňou komunity Šua v Ekvadore. Nech sa páči. Dobrý deň a ďakujem. Chcela by som hovoriť e, vo svojom rodnom jazyku. Amic mahrume. Vinha o match, vinha aer, kaer, caer, ais magnua, aens untri iruntramu narin puhamas, wara Uara taurme. Yamé e ימי Atum y Piamo Asan, איפיה מואסן ביששיר ננדמסן Chichasta סטחי. Nuka i apachiri kanarmanum isma yahawa kastianin timianuna ainiti tumin mash amig mahrume. Sí, eh, quería saludar en... Dobre, to bolo niekoľko slov na privítanie v mojom rodnom jazyku do tohto jazyka nemáme tlmočenie, čiže moja prezentácia bude v španielčine, aby ste jej rozumeli, aby mohla byť pretlmočená. Ekvádor je juhoamerickou krajinou, kde je veľa pláží, je tam dosť teplo a máme región Amazonu, kde vychádzame z toho, že tam sa nachádza skrytý raj, je tam veľká biodiverzita a e, je to e, naozaj pokladom našej planéty. V tomto regióne na juhu Ekvádore, Ekvádora žije e, moja komunita. Pre historikom a antropológom je to známe ako vojnová krajina, ktorú nikdy neobsadili ani Inkovia. A my sme národnosti, ktoré žijú e, na tejto časti planéty a sú strážcami biodiverzity a vôd. Tu žijeme v tejto časti sveta, ktorá je známa iným ako Ekvádor, ostatným ako Ekvádor. Neviem, či je to pozitívne alebo negatívne, ale Nachádzame sa v regióne, regióne, kde sú veľké prírodné zdroje, ktoré však nie sú obnoviteľné a musíme čeliť nadnárodným podnikom, ktoré ohrozujú existenciu e, týchto kmeňov. Toto je mapa pôvodného obyvateľstva, pôvodných komunít a toto sú aj ústupky voči podnikom, e, ktoré ťažia, ropný, ktoré ťažia e, ropu. Čiže vlastne sme vystavení e, vykoristovaniu týchto podnikov a týchto spoločností. Náš boj viedol k tomu, že sme založili prístavu, ústavu, je to Oda na život, ktorá má tri osy, ktorá súvisí s ľudskými právami. Ekvádorská ústava uznáva existenciu a rozmanitosť národov a kultúr, uznáva, že existuje nový rozvojový model, ktorý nie je kapitalistickým modelom, ani nie je model založený na trhových princípoch, ale ide o ľudí a ich život a ich spolužitie s prírodou. Toto je v popredí. A čo je takisto dôležité, že v našej ústave sa uznáva, že aj príroda má svoje práva a práva s tým súvisia. Takisto sa uznáva sociálne hnutie, pokiaľ občania nesúhlasia s rozhodnutiami, ktoré sa prijímajú. V tejto súvislosti sme naše práva aj využili. Keď sme zistili, že v našej oblasti sa ťaží zlato a nerasty a ropa. Vyhnali sme troch ľudí e, z našej komunity, ktorí bojovali, ktorí museli bojovať, e, teda stratili sme troch ľudí, ktorí bojovali a prišli o život v boji o e, čistotu vody a tak ďalej. Takže zároveň máme právo na samozprávu a máme právo aj naďalej chrániť tieto zdroje. Netýka sa to len pôvodného obyvateľstva, ale ide o prežitie celého ľudstva. Naše vedúce osobnosti z našej komunity, ktoré sa zasadzujú za ochranu života, vody a biodiverzity, našich pôvodných oblastí e, pociťovali odpor od vlády, sme obviňovaní z terorizmu, sme obviňovaní z neustáleho antagonizmu, Niektorí z nás si museli odsedeť 12 rokov odňatia slobodu jednoducho za náš občianský boj, za boj za občianské práva, za e, tieto naše výzvy. Nemáme nič proti rozvoju ako takému, ale je našou úlohou chrániť zdroje a prírodu v našom regióne a toto právo aj uplatňujeme. Ešte raz by som chcela zareagovať na túto diskusiu. Ide o región, kde e, chcela ťažiť čínska spoločnosť, banická spoločnosť. Toto je video, ktoré sa netlmočí. Takže úvodné slova rečničky sa netlmočili, pretože to bolo v dialekte. E, takže ide o región, kde sú veľmi bohaté zdroje a predovšetkým vodné zdroje, čiže ak e, sa tu začne ťažiť, tak sa tým vlastne e, zničí ľudský základ v tomto regióne. Toto sú Eh, zábery z minulého roka, novembra, decembra. Dicen que somos invasores. El gobierno nos ha acusado que nosotros invadíamos. Boli sme obvinení z toho, že sa snažíme o inváziu, že sme obsadili E, tieto oblasti, ktoré prináležia e, týmto čínskym banickým podnikom, bohužiaľ e, v tejto celej konfrontácii došlo k ľudským obetiam. A tento konflikt, tieto konflikty prebiehajú, pretože sa snažíme chrániť naše oblasti sme zmluvnou stranou dohovoru 197, čiže máme právo sa vyjadriť, keď sa naše oblasti v nejakej forme poskytujú na využívanie druhým. Evidentne to vlády postupovali inak. Vlády prichádzajú e, s projektmi, s vládnymi programy a hovoria pôvodnému obyvateľstvu, že ak sa budú využívať tieto zdroje, tak e, sa budú stavať ulice a nemocnice. Ale toto nie je konzultácia tak, ako by to malo prebiehať podľa dohovoru. Jednoducho deje sa to, že sa naordinuje vládna politika bez akékoľvek alternatívy. V rámci konzultácie by e, sa mali preskúmať aj alternatívne možnosti e, ktoré neohrozujú biodiverzitu, je tu možnosť využívať e, zdroje a zároveň chrániť prírodu. E, ja tu mám niekoľko príkladov Sú to obete explózií. Naši bratia museli uísť pred vojakmi, ktorí ich vyhnali zo svojich regiónov a ide tu o e, vlastne kriminalizáciu sociálneho boja. Toto sú dvaja kolegovia, predsedovia našich organizácií, Jeden bol odsúdený na 12 rokov odňatia slobody za sabotáž a terorizmus, druhý za pomoc e, 3 roky e, na odňatie slobody vo vezení a teraz sú obidvaja na zozname. Máme zastrešujúcu organizáciu pre e, pôvodné obyvateľstvo a teraz je tu snaha s novou vládou Ekvádoru viesť dialog. Pred ekvádorským parlamentom e, bolo 179 prípadov amnestie. A je tam 12 prípadov oslobodenia a ja dúfam, že nájdeme kompromis. Tu je predstava nášho života, aj my si vieme predstaviť rozvoj, ale tak, ako to, aby to e, neničilo naše prírodné zdroje. Somos gente de la selva. Nacimos en una cuna verde de vegetación infinita. Vivimos en la cordillera del Cóndor. Somos más de mil familias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 que se tomen en cuenta nuestros deseos colectivos, que se sepa que sabemos muy bien lo que queremos y sobre todo que se respete nuestra decisión de no aceptar lo... Eh, slovenská kabína oznamuje, že od tohto momentu eh, končí tlmočenie aktívne do slovenského jazyka, ale v prípade, že chcete hovoriť v slovenskom jazyku, máte možnosť hovoriť po slovensky, bude to tlmočené.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 Grazie. Madame, prego. Gracias. Um, bueno,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 between the various committees. May I make, leave that as a suggestion? Elena, vuoi dire ancora qualcosa? Prego. Sí, eh, vicepresidente Deva. En efecto, uno no elige dónde nace, ni quiénes son sus padres, ni si nace en una cuna pobre o en una cuna rica. Pero el papel de la política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

gemeinsam einsichtbar aufzuschreiben. Vielen Dank. Bene, adesso darei la parola alla, alla DG. Ah, Soraya, prego. Thank you very much, Mr. Chair.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 eh, sulle quali ritorneremo ovviamente. C'è adesso il eh, videomessaggio? Del... Prego. Buenas noches, señores y señoras parlamentarias. Mi nombre es María Elena Foronda Farro, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos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 to addressing some of the issues which are still open. Thank you very much. Grazie. Ora darei la parola per tre minuti all'ambasciatore Guterres Reynel, l'ambasciatore del Perù. Prego. Muchas gracias, señor presidente. Un poco, un poco ahorrativo en su tiempo para mi expresión, pero yo lo que eh, quería señalarle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 y que se muestre que el mundo está alerta, que esas mujeres no fueron olvidadas por todos, ¿no? que las mujeres indígenas también somos seres humanos. Gracias. Bene, grazie, credo che abbiamo fatto una buona discussione. Nel concludere vi posso, posso dire solo questo, lo dico soprattutto al, al signor ambasciatore, ma come dire,